uzavreli teraz oznámenia z mojej strany. V prvom rade chcem informovať kolegov, že podľa článku 226 odsek 4 nášho rokovacieho poriadku sa nepožiadalo o hlasovanie v súvislosti s opravou chýb, čo som sa ohlásilo včera o 5. Takže čo sa týka e, opravy chýb, tak sa to považuje za schválené. Druhé oznámenie v súvislosti s dvomi odporúčaniami na rozhodnutie zo strany eh,